No, môžem. le micro, le micro.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

Um... Dobrý večer. Otváram opäť plenárne zasadnutie. Teraz ohlásime výsledky tretieho hlasovacieho kola. Záverečné výsledky sú takéto. Opätovné otvorenie vyšetrovania proti predsedovi vlády Českej republiky čo sa týka zneužívania prostriedkov e, z eurofondov a možného konfliktu záujmov. Schválené. Ďalej. Iniciatíva k bankovej únii. Schválené. Usmernenia k rozpočtu na rok 2021. Schválené. Východné partnerstvo schválené. Západný Balkán schválené. Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a po ňom schválené. Administratívna spolupráca v daňových veciach odklad niektorých lehôd vzhľadom na epidémiu korony schválené. Ďalej je EAFRD schválené. Európska občianská iniciatíva schválené. posun k medziinstitucionálnym rokovaniam, čo sa týka Európskej občianskej iniciatívy, schválené. Uznesenie o protestoch proti rasizmu po zavraždení Georgea Floyda schválené. Iniciatíva k iniciatíve národnej bezpečnosti v Číne pre Hongkong a to, že Európska únia musí chrániť vysokú mieru eh, zvrchovanosti Hongkongu schválené. Ďalej situácia v šengenskom priestore po vypoknutí COVID-19 schválené. A v neposlednom rade európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy COVID-19 schválené. Toľko teda k výsledkom tretieho a záverečného hlasovacieho kola. Podrobné výsledky boli znázornené na obrazovke a tiež sa zverejnia. Zápisnica tejto schôdze 17., 18., 19. júna sa predloží na schválenie parlamentu na začiatku ďalšej plenárnej schôdze. Pokiaľ nie sú námietky, čo sa týka uznesení, ktoré boli schválené v priebehu tejto plenárnej schôdze, tieto sa budú považovať za schválené. Ďakujem pekne. Týmto odročujem plenárnu schôdzu eh, na dnes večer a na tento mesiac. Eh, dovidenia. Dobrú noc.